No poludne sa tejto téme budeme venovať zajtra. Budeme pokračovať teda 13. od 9 do 14. potom od 15. do 20. a potom od 21. do 23. hodiny. Program rokovania je k dispozícii aj na webovej stránke Európskeho parlamentu a momentálne končím toto zasadnutie a prajem vám všetkým dobrú noc.